Buenas tardes. Príjemné popoludnie vám želám. Takže teraz by sme zahájili tretiu časť nášho rokovania, tretí panel a preto musíme zmeniť register, pretože tu budeme hovoriť o posilnení vnútornej bezpečnosti Európskej únii. Keďže náš čas je obmedzený, tak ja by som išiel dobrým príkladom a môj úvod bude príslušne skrátený. Ponajprv by som vás všetkých chcel privítať najmä pána komisára Kinga, ktorý má na starosti tú tému, o ktorej dnes budeme diskutovať. Srdečne vás tu vítam k tomuto okrúhlemu stolu. Táto konferencia sa e, prenáša internetom, je webstreamovaná Takže teraz by som vás chcel poinformovať aj o tom, že dnes popoludní máte tlmočenie francúzsky, nemecky, taliansky, holandsky, španielsky, anglicky, dánsky, portugalsky, česky, maďarsky, poľsky a slovinsky, ako aj slovensky. Ponajprv budeme sa venovať našim diskusiám, ktoré však budú obmedzené diskusné príspevky na 1,5 minúty. Experti budú mať 5 minút, takisto aj pán komisár a 2 minúty pre príslušných predstaviteľov agentúr. Európsky poslanci a poslanci z jednotlivých členských štátov majú rečnícky časti 1,5 minúty. Takže, aby som eh, sa venoval môjmu úvodu, Ponajprv by som sa chcel srdečne poďakovať predsedovi Tajánimu za to, že nadniesol túto myšlienku túto, kom, túto konferenciu na vysokej úrovni zorganizovať v troch paneloch. Ja vstúpim priamo do uh, eh, Inmedia Zres. Za posledných 5 rokov sme uh, zistili, že bezpečnosť európskych občanov klesá, máme priame dôkazy 11 teroristických útokov za posledných 11 týždňov. Posledný útok sme zaznamenali včera večer v Bruseli a preto by sme sa mali zamyslieť. Ja mám na mysli teraz členské štáty, európske inštitúcie, európske agentúry, ktorých sa bezpečnosť dotýka. No, mám na mysli aj regióny a obce. Právo ľudí v rámci Európskej únie e, slobodne si zvoliť bydlisko, voľne sa pohybovať, to je mílnik Európskej únie a z toho nechceme robiť ústupky. V 92. roku v Maastrichte sa podarilo e, zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach, posilnili sme vonkajšie hranice, zaviedli sme spoločnú vízovú politiku, máme policajnú a justičnú spoluprácu, vyvinuli sme šengenský informačný systém, to sú ďalšie mílniky. Avšak tento úspech je ohrozený tým, že je stále ťažšie a ťažšie dosledovať, odkiaľ sa títo teroristi dostávajú do šenkenského priestoru, ako sa tam pohybujú a to môže tieto slobody, ktoré sme si sami vydobili a ustanovili ohroziť. A preto spoločne musíme tento systém vylepšovať, aby sme zlepšili vnútornú bezpečnosť Európskej únie. Komisár sa v tejto oblasti veľmi silno angažuje, určite s úspechom, ale aby sme toto mohli implementovať, musíme identifikovať slabé stránky, aby sme nedostatky odstránili. Posledné oznámenie komisie, ktoré sa zameriava na pokrok v tejto oblasti, to je naozaj veľmi dôležitá cesta, pretože tu boli stanovené štruktúrálne slabé stránky a ktoré keď odstránime, tak zlepšíme tento systém. Architektúra Európskej únie, pokiaľ ide o riadenie údajov, informačné systémy, ktoré sú riadené rôznymi spôsobmi, čiže aj spracovanie údajov je veľmi fragmentované, pokiaľ ide o vonkajšie hranice kde sa údaje ukladajú oddelenie. Tieto systémy nie sú prepojené a preto tu máme slepé miesta. Aby sme tieto slabé stránky odstránili, komisia navrhla opatrenia v troch oblastiach. Musíme sa pozrieť na výhody tých systémov, ktoré máme a musíme ich využiť. Musíme posilniť SIS, databázy ako Eurodac, informačné systémy o trestných registroch. Elizu je potrebné posilniť, je potrebné udeliť nové právomoci. Elisa musí mať navýšený rozpo- rozpočet, takže sú tu možnosti týchto doplnkových opatrení, aby sme odstránili tieto medzery. V štruktúre spravovania dát v Európskej únii už sme pomenovali hlavné nedostatky, ktoré sa týkajú spracovania dát e, štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí sú na návšteve v šengenskom priestore. Ja som spravodajca, ktorý má na starosti systém vstupov, výstupov. Myslím si, že sa nám podarí dopracovať sa k medziinštitucionálnej dohode ešte pred koncom júna. Už pracujeme na systéme ETIAS a budeme musieť nepochybne zlepšiť interoperabilitu našich informačných systémov. Nebudem zachádzať do podrobností, celkom iste pán komisár King sa k tomu vyjadrí, budeme musieť zlepšiť interoperabilitu. Na záver by som chcel zdôrazniť 8 hrozieb organizovaného zločinu, na ktoré poukázal Europol, teda počítačový zločin, ďalej pašovanie a distribúcia drog, ďalej pašovanie, prevádzanie migrantov, e, majetková trestná činnosť, e, prevážanie, obchodovanie s ľudskými bytostiami, taktiež finančné zločiny, pranie špinových peňazí, e, falšované dokumenty, ďalej online obchod s nezákonnými službami. Chcel by som teraz dať slovo pánovi komisárovi Kingovi. Nech sa páči. Uh, th thank, thank you, Chair. Um, Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie na dnešné stretnutie. Vyjadrím sa k témam, k ktorým ste ma požiadali, aby som sa vyjadril najskôr však tri poznámky. Ako ste spomenuli, došlo k celému radu útokov, k piatim útokom v priebehu posledného mesiaca v našich členských štátoch. Všetci predpokladám, e, sme v myšlienkach s obeťami, s pozostalými. E, ďalej, po druhé, chcel by som oceniť program do dnešného popoludnejšieho stretnutia, ale predpokladám, že všetci sa zhodneme na tom, že migrácia a bezpečnosť sú e, výzvami samými o sebe a nemali by sa takto kombinovať do jednej témy. Je to uh, totiž taká dymová clona, ktorú veľmi často používajú extrémisti a populisti. Ďalej po tretie, na 100% súhlasím s e, rečníkmi v predchádzajúcej časti, ktorí tvrdili, že efektívna integrácia ďalej e, politické rozhodnutia, ktoré sú zakotvené v našich hodnotách, e, sú kľúčové v boji proti násilnému extrémizmu a tiež v boji proti radikalizácii, tak aby sme zaistili bezpečnosť v našich členských štátoch ale súčasťou tejto problematiky je aj posilnenie bezpečnosti na našich vonkajších hraniciach a tiež posilnenie bezpečnosti a spolupráce tiež e, za našimi hranicami. Na vonkajších hraniciach členské štáty musia prevziať odpovednosť e, za ochranu, spoločnú ochranu našich vonkajších hraníc, ale mali by sme urobiť všetko preto, aby sme v tomto procese podporili. V októbri sme vytvorili pobrežnej poraničnej hliadky. Už sme si vypočuli od pana Ležeryho o tom, čo presne sa robí v tomto smere. V priebehu posledných 8 mesiacov, mesiacov dosiahli obrovský pokrok. Teraz e, máme k dispozícii celý rad pracovníkov v týchto nových zložkách, ktorí pôsobia na externých hraniciach a doplňajú tým národné pohraničné kontroly z hľadiska bezpečnosti, okrem podpory členských štátov v návrate nezákonných migrantov, taktiež e, agentúry podporujú orgány činné v trestnom konaní v prevencii e, Centrálnejšie trestnej činnosti. Tiež sme všetci sa dopočuli o prípadoch, e, keď zločinci a teroristi sa snažia dostať do skupín migrantov v Taliansku a v Grécku. Prebiehajú mimoriadne bezpečnostné kontroly. Sú vyslaní pracovníci nielen z Európskej agentúry pre pobrežnú a pohraničnú hliadku, ale tiež e, vyslali svojich pracovníkov aj vnútroštátne orgány z tejto oblasti. E, vo všeobecnosti, tak ako už povedal pán predsedajúci, sme zlepšili e, náš prehľad o tom, kto prichádza, kto odchádza. Prebehla revízia Schengenského hraničného kódexu E, tiež všetci tí, ktorí prichádzajú, odchádzajú z únie, sa teraz podrobujú e, rutinným systematickým kontrolám v šengenskom systéme, e, čo je najväčšia databáza pre organičné v trestnom konaní. Ako už povedal pán predsedajúci, boj proti prevádzaniu migrantov si vyžaduje zahraničnú spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní v členských štátoch s podporou Európskeho centra proti pašovaniu e, osôb a migrantov, e, ktorý pôsobí v rámci Europolu. Viem, že tu máme jeho predstaviteľa. V januári komisia zverejnila oznámenie o stredo, strednej časti Stredomoria a tamojšej tranzitnej ceste, kde sa popisujú e, opatrenia prijaté na boj proti tomuto fenoménu prevádzania pašmanovských bytostí. Chcel by som ešte spomenúť operáciu Sofia, tá už bola spomenutá dnes popoludní a jej úspech potlačaniu tejto pašovacej a tiež prevádzacej činnosti. Na to, aby sme sa dokázali vysporiadať s migračnými tokmi, viacero členských štátov opätovne zaviedlo dočasné hraničné kontroly. Začiatkom tohto roka komisia odporúčila, aby tieto dočasné kontroly boli zrušené do novembra. Na to, aby sme uľahčili členským štátom postupné um, rušenie týchto dočasných kontrol, eh, zavedli sme opatrenia na zintenzívnené policajné kontroly a tiež na policajnú spoluprácu v prípade, eh, že sa to ukáže nevyhnutné v šengenskom priestore a tiež v hraničných eh, oblastiach. Tiež vyzývame členské štáty, aby posilnili cezhraničnú spoluprácu policajných zložiek vo forme spoločných policajných liadok cezhraničných kontrol a tiež e, spoločných analýz hrozieb a, a zintenzívnenej e, výmeny informácií. Celkovo výmena informácií, posilnenie spolupráce e, v členských štátoch je kľúčové v snahe posilniť našu bezpečnosť. To si vyžaduje výmenu informácií na všetkých úrovniach medzi členskými štátmi, agentúrami EÚ, medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, e, taktiež súdnymi e, jednotkami a tiež spravodajskými službami. Máme k dispozícii celý rad legislatívnych nástrojov e, a tiež systémov na výmenu informácií v praxi, aby sme mohli podporovať naše bezpečnostné, hraničné a informačné služby, Schengenský informačný systém, vízový informačný systém, taktiež sieť PRUM švédska iniciatíva na zrýchlenú výmenu údajov, e, čo skoro tiež smernica o informáciách o e, pasažieroch leteckých e, spoločností a ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ posilniť celkový právny rámec boja proti terorizmu. Európske agentúry, najmä Europol, zohrávajú mimoriadne kľúčovú úlohu v zjednodušovaní výmeny informácií Avšak ešte stále nepochybne je čo zlepšovať. E, predložili sme viacero návrhov, buď aby sme zlepšili funkčnosť existujúcich informačných systémov, alebo aby sme napravili nedostatky, ktoré e, sa vyskytujú. Navrhujeme posilnenie šengenského informačného systému, vychádzajúc z našich doterajších skúseností. E, ďalej návrhy, ktoré sme predložili, majú za cieľ posilniť e, schopnosť konať e, v otázkach terorizmu a tiež e, vo zvyšnej miere sa majú využívať biometrické údaje. Veríme, že vďaka tomu sa nám podarí posilniť našich príslušníkov pohraničných a pobrežných hliadok. Som tiež rád, že k tomuto sa dnes kompetentní vyjadria v rámci dnešného stretnutia. Ďalej, čo sa týka systému vstupov, výstupov a tiež systému ETIAS, eh, teda um, európskej verzie amerického systému ESTA, som presvedčený, že to ešte ďalej posilní eh, naše povedomie o tom, kto prichádza, kto odchádza. Som rád, že rokovania o systéme vstupov a výstupov pokračujú veľmi zdarne. Chcem sa poďakovať eh, pánu predsedajúcemu za jeho vynaložené úsilie. Ako povedal, um, vyzerá to tak, že sa podarí splniť stanovené lehoty. A tiež sme mali možnosť prejednať ETIAS s niektorými z vás, prečo je ETIAS dôležitý pre našu spoločnú bezpečnosť a tiež efektívnu víziu politiku. Chcel by som pri tejto príležitosti vás všetkých vyzvať, aby ste nám pomohli zaistiť, aby systém ETIAS bol čo najskôr uvedený do praxe. Ešte by som sa vyjadril v krátkosti k otázke interoperability. Vytvorili sme, ako viete, expertnú skupinu o interoperabilite, aby sme vyhodnotili jednotlivé možnosti na to, aby naše informačné systémy fungovali efektívnejšie spolu a tiež, aby sme dokázali odstrániť isté eh, medzery, nedostatky v ich fungovaní. Eh, skupina predlžila svoje definitívne odporúčanie začiatkom tohto roka. Najmä skonštatovala, že návrhy na vytvorenie jednotného eh, rozhrania na vyhľadávanie taktiež E, systém porovnávania biometrických údajov, ako aj spoločný repozitár e, údajov sú e, reálnymi možnosťami, mohli by priniesť pozitívne výsledky a tiež sa dajú vytvoriť pri plnom dodržaní všetkých požiadavek súvisiacich s ochranou údajov. V našej poslednej správe o bezpečnostnej únie komisia podporuje tieto zistenia a tiež navrhuje ďalšie kroky, ktoré by sa mali prijať. Navrhujeme, aby sa spolupracovalo v snahe uzavriete všetky otvorené dokumenty, ktoré ešte nie sú e, dojednané dokonca, čo sa týka systému výmeny informácií. Na budúci týždeň konkrétne chceme preložiť opatrenia na posilnenie EULISy. Vidím tu riaditeľa e, prítomného, čo ma teší. A tiež e, chceme posilniť aj informačný systém o výmene informácií o trestných záznamoch. Ako sme už uviedli, Tiež sa zavezujeme spolupracovať úzko s parlamentom aj s radou, aby sme dosiahli spoločné vnímanie potrebných krokov, ktoré sa musia prijať na zaistenie plnej interoperability. Teda spoločne s doľadením posledných detailov v otvorených témach verím, že sa vďaka tomu e, dostane do pozície, keď budeme schopní predložiť legislatívne návrhy k interoperabilite začiatkom budúceho roka. Zaistenie bezpečnosti našich občanov je našim spoločným cieľom. Vyžaduje si to teda našu vzájomnú spoluprácu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami aj dnes, aj v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ďakujem. Muchas gracias, señor Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár, za vaše múdre a výstižné slova. A teraz náš najväčší expert na Schengen v parlamente, pán Carlos Coelho. Vemos fazê-lo garantindo um espaço de liberdade, de segurança. Ďakujeme veľmi pekne. V prípade Schengenu ide teraz samozrejme o to, aby sme vytvorili priestor bezpečnosti a spravodlivosti. Niektorí hovorili, že Schengen, ale to ne, neplatí ani pre terorizmus, ani ostatné problémy Schengen je a musí ostať riešením. A keď sa nástroje neimplementujú správne, a tak tam musíme začať s našimi riešeniami. Treba prispôsobiť legislatívu a potrebujeme koordináciu. A tu treba povedať, že SIS je veľmi dobre používaný informačný systém. EÚ sa to používa najviac. Je to dobrý systém a my ho teraz prispôsobíme, aby sme dokázali čeliť novým výzvam. Potrebujeme silnejšiu spoluprácu, lepšie informácie, nové hlásenia. Boj proti terorizmu ide aj o výmenu biometrických informácií a bude aj veľká povinnosť a vymieňať si informácie zahraničných bojovníkov, tak aby sme mohli reagovať na informačnú krízu, prístup k hotspotom, lepšia ochrana detí, to všetko patrí k tomu a súčasne ide aj o varovania eh, pred eh, únosmi a ich eh, hrozbou. Takže pomocou systému SIS si môžeme vymieňať informácie medzi členskými štátmi a vytvárať tak vzájomnú dôveru. SIS potrebujeme na budúcnosť alebo pre budúcnosť našej vnútornej bezpečnosti. Ide o práva občanov, aj tie treba zaisťovať a zaistí sa tým aj sloboda pohybu. Ale vážený pán predseda, nemusíme znovu objavovať koleso, keď ide o bezpečnosť nasi, našich občanov. Máme dobrý systém, ale potrebujeme aj dobré plánovanie. A ďalej máme návrhy o interoperabilite, čo môže byť dobrým a, príkladom. Mm, áno, ďakujem pekne. No a teraz sa maďarská mm, primátorka, starostka Anna Maria. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Ja zastupujem región, ktorý patrí k Srbsku. My politici vieme už veľmi dlho, že humanitárne otázky musia byť uvedené do rovnováhy s bezpečným životom našich občanov naši občania zistili, že na zelenej hranici alebo zelenou hranicou prešli mnohí ľudia. Väčšina z nich boli mladí muži, e, ktorí vystupovali veľmi násilnícky, nechceli odozdať otlačky prstov, ale všetci mali iPhony. A boli z mnohých krajín, samozrejme. Niektorých z týchto, niektorých z týchto krajín sa nebojuje, niektorí z nich sú z Pakistanu. Naši obyvateľia chcú, aby sa rozlišovali skutoční utečenci od ekonomických migrantov. Nemôžu eh, dostať na výber, kde chcú žiť a členské štáty musia mať možnosť rozhodnúť, či ich chcú prijať. Maďarsko má povinnosť chrániť svojich občanov. My sme vytvorili možnosť, že je možné požiadať o azyl, kde sú legálne, grance, e, legálne hranice a zelené hranice by sa už nemali využívať. 650 miliónov eur sme investovali do týchto vecí. Maďarsko prispieva tejto veci a chcem, aby to bolo uznané, pretože to robíme v mene e a v prospech EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, e, pani starostka. A teraz pán Martinu, predseda Europolu, ďakujem veľmi pekne. A pán predseda, ja by som chcel podporiť niektoré veci, ktoré povedal pán komisár King, ale z toho, čo vidíme, e, to, že pašovanie migrantov je najziskovejšia a najrozšírenejšia aktivita pre organizovaný zločin, tak toto prevádzačstvo je skutočne veľmi e, ziskové. A podľa našich odhadov je približne 3 miliardy eur organizované skupiny sú aktívne aj v iných eh, oblastiach trestnej činnosti a stále čelia veľmi nízkym rizikám, aj keď na druhej strane vidíme, aké je to nebezpečné pre obete migrantov, vrátanie detí, zvýšený počet falšovaných dokumentov, sofistikovanejšie využitie sociálnych médií a úzke napojenie na THB sú prevládajúce trendy náš spoločný cieľ, e, cieľ Europolu pri podpore kompetentných orgánov členských štátov je zvýšiť riziko pre pašo, e, prevádzačov a pašerákov a na druhej strane znížiť ziskovosť ich činnosti. Ako časť e, politickej reakcie na túto krízu sme vytvorili centrum na pomoc členským štátom a umožnenie výmeny informácií. Sme podporujeme výmenu informáciu s Frontexom, EASO, EUNAF, Interpol tiež. Vyslali sme dôstojníkov do Grécka, Talianska a máme systém na detekovanie teroristov. No a tento systém už priniesol viaceré úspešné príklady cezhraničnej spolupráce približne 50 tisíc pašerákov máme v našich databázach. Teraz online podporujeme 60 operácií a v prvom roku aktivity tohto centra sme iniciovali 2000 prípadov, takže to je obrovský kus práce. Počet kolegov v Centre pre migráciu je 43. No a čo sa týka budúcnosti, Rád by som eh, zdôraznil dva, dve veci. Interoperabilita a premyslieť si efektívny prístup Europolu, Interpolu, Frontexu k existujúcim databázam, čo by pomohlo vyšetrovanie prevádzačila. jeden z príkladov, ktorý by som chcel uviesť, to je situácia v Eurodaku, keď vytvorenie eh, jednotky alebo v Europole malo byť vytvorenie jednotky eh, pre pomoc Ehm, maloletým online no a sa sústredíme na viaceré úlohy, väčšina z nich eh, na umožnenie výmeny informácií medzi eh, tretími stranami, partnermi a tiež sa zameriava na synergické efekty a zvyšil lepšiu spoluprácu s misiami CFDP No a na záver som sa povedal, že príjmeme túto novú úlohu, ale na to potrebujeme príslušné zdroje. No a momentálna rozpočtová predpoveď na rok 2018 to úplne nezaistuje. Ale rád by som poďakoval parlamentu a všetkým ostatným inštitúciám EÚ za podporu z minulých rokov. Ďakujem pekne. Muchas gracias a usted, Ondri. Mm. Ďakujem veľmi pekne. No a, a pozdravte prosím Roba, riaditeľa. No a teraz dostane slovo pán Fabris Ležery, ktorý je prezident Frontexu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie. Ako povedal pán komisár King, Európska agentúra pre poraničnú a pobrežnú stráž môže prispievať eh, našej práci. aby som rád povedal dve veci. Poprvé, novým mandátom eh, bezpečnostným aktérom Európskej únii a preto môžem lepšie spolupracovať eh, s policajnými zložkami, národnými policajnými zložkami, Europolom, orgánmi činnými v trestnom konaní. Máme nové možnosti zhromažďovať osobné údaje v príbehu našich spoločných operácií, nasadenia na vonkajších hraniciach, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré, o ktoré sa môžeme deliť sa lokálnou políciou, Europolom, prispieva k trestným vyšetrovaniam. Boli sme uznaní s novým mandátom, tiež ako prispievateľ do colnej spolupráce a musíme ďalej rozvíjať niektoré funkcie, policajnej stráže v oblasti bezpečnosti. Takže tu široká škála aktivít, kde Frontex môže lepšie spolupracovať s partnermi a v boji proti zločineckým organizáciám môže prispievať k využitiu ukáže hranice EU ako bezpečnostného filtra na to, aby sa zvýšila bezpečnosť. No a jedna pripomienka k interoperabilite. Veci idú správnym smerom, a hlavne by som rád povedal, že portál Single Search jednotného vyhľadávania bude revolúciou a zjednoduší nám výrazne prácu. A teraz musíme eh, lepšie spolupracovať s Lizou, Europolom a komisiou. Giving access to uh, eh, EU agencies to... Musíme dať prístup eh, agentúrom EÚ pri osobným dátam na podporu členských štátov a zaistenie vnútornej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za to, že ste sa vy nás snažili povedať to stručne. slovo dostane teraz pani Katarína Čimiči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, téma migrácie a bezpečnosti v každom prípade najväčšie a tiež výzvy, pred ktorými stojíme. A tu je e, súčasne aj na naše vonkajšie hranice, ktoré sú ohrozené. A ďalej sú tu hrozby teroristických útokov. Prepachov európsky občania, ktorí sa vracajú z konfliktných zón, takže nemôžeme vylúčiť, že teroristi sa dostanú do EÚ ako utečenci alebo žiadatelia o azyl No takže potrebujeme lepšiu ochranu a potrebujeme presnejšie a systematické kontroly na to, aby sme umožnili prežitie šengenského priestoru. Ale potrebujeme kontroly, ktoré musia byť primerané. Samozrejme potrebujeme zlepšenú spoluprácu medzi členskými štátmi. Ide to napríklad o výmenu informácií, príslušných činoch eh, systém vstup, výstup to momentálne buduje, ale dôležité je, aby členské štáty použili, používali a implementovali aj nástroje PNR a podobné, aby v plnej miere využívali potenciál existujúcich systémov. A na to je potrebná účinnejšia interoperabilita. A ešte posledná pripomienka, je to ešte jedna téma, ktorej treba robiť viacej. A totiž ide o boj proti zločineckým organizáciám, proti pašerákom a prevádzačom na Stredozemnom mori. Sú to ľudia, ktorí alebo teda Liečenci sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a ďalšími ťažkými situáciami a je hrozné, eh, že takto zneužívajú, nedodržiavajú si ich práva, sú obeťami násilia, hlavne čo sa týka žien a detí. Potrebujeme účinnejšie nástroje pretože potom sa dá lepšie bojovať aj proti terorizmu, ktorý často spôsobuje obchodovanie s ľuďmi. Ďakujem pekne, Katarína. A teraz dostane slovo pán Ilias Šatis. Ďakujem pekne. Hovorí sa, že na boj proti sieti potrebujeme sieť, no a musíme mať spoločné pochopenie toho, čo je pašovanie a ako je možné, že tento, táto činnosť je zisková. Európska únia je signatárom Palermského dohovoru proti pašovaniu. Znamená pokrok a agentúra dala možnosti bojovať proti týmto javom. Spolupráca však sa musí rozšíriť na tranzitné krajiny pôvodu, kde sa vyberajú peniaze a kde majú svoje základne aj prevádzači. Spôsob zjednodušiť spoluprácu medzi krajinami na migrantských cestách existuje palmský dohovor, vytvára takýto rámec, no a pridajú sa záväzky na boj proti organizovaným kriminálnym skupinám. Dámy a páni, zisk je centra pozornosti pri činnosti prevádzačov a pašerákov. Organizácie sa dajú vystupovať finančnými tokmi a zhábaním aktív a majetku a narušujeme ich podnikateľský model. Musíme vynaložiť ďalšie snahy, aby sme lepšie využívali systémy na odhalenie nelegálnych aktivít, aktivít a vrátanie zhromažďovaním e, spravodajských informácií sledovanie peňazí a protikorupčné opatrenia proti e, verejným činiteľom sú tiež potrebné nástroje. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne vám za váš príspevok. No a slovo teraz dostane viceprezident e, snemovne zastupiteľov z Cypru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne vnútorná bezpečnosť Európskej únie, na tom sa iste všetci zhodneme, že migračné toky do EÚ sa zvyšujú, tak sa zvyšujú aj riziká hrozby, vrátane terorizmu. A to sme videli aj na um, pri tých posledných udalostiach. Potrebujeme účinne využívať dôveryhodné informácie. Naše služby musia v tomto zohrávať kľúčové, kľúčovú úlohu používania technológií, spájanie systémov. Členské štáty musia vzájomne komunikovať pomocou jednotného systému. To je absolútne dôležité na to, aby sme dokázali bojovať proti tejto hrozbe. Tiež musíme nájsť spôsoby, ako týchto snahách, ako prispieť k týmto snahám pomocou technológií, podnikov, ktoré by mohli prispieť tiež musíme hľadať a, a blokovať komunikačné kanály teroristov. Sloboda pohybu nemôže byť obeťou toho, čo sa teraz deje. Cyprus e, podporuje všetky snahy, ktoré sa robia na operatívnej úrovni, legislatívnej úrovni, inteligentné hranice, a vytvorenie Európskej pobrežnej stráže a systém, schváľovanie pre vstupy. To v každom prípade podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán viceprezident. No a teraz dostane slovo koordinátorka EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Uh, Ďakujem pekne, aby som sa iba sústredila na tento komplexný fenomén, ale pokiaľ ide o organizovaný zločin, je to iba jediná forma organizovaného zločinu, ktorá je označená aj v charte základných práv ako vážne porušenie práv. Myslím, že to si treba uvedomiť. Máme tu rámec, ktorý je komplexný na európskej úrovni. Externá dimenzia pašovania integrálnou súčasťou politík už pred e, už od obdobia pred migračnou krízou a teraz sledujeme prípravné práce na úrovni OSN, pokiaľ ide o Global Compact v oblasti migrácie s tematickou diskusiou zameranou na pašovanie. My vieme, že máme migračné výzvy, ako aj hrozby cez hraničného charakteru, a to všetko má dopad na riešenie tohto fenoménu, avšak chcem zdôrazniť jednu vec – trendy v Európskej únii sú veľmi stabilné v Európskej únii a Europol je e, hlavným informátorom o týchto témach. Dve tretiny obetí pašovania sú občanmi Európskej únie a takisto aj dve tretiny pašovateľov. A to sú dôležité informácie, na ktoré nesmieme zabúdať. Prepáčte, musím to zostručniť. Pokiaľ ide o migračnú krízu, pašovatelia využívajú tú migračnú krízu a sústredia sa na tých najzraniteľnejších, na ženy a deti. Uvediem príklad, musíme to povedať. IMO a UNICEF poukazujú, že nigerské ženy a deti, ktoré prichádzajú do Talianska cez Líbiu, máme tam 11 tisíc žien a detí v roku 2016 roku 2015 dvojnásobok, 25 krát toľko v roku 2013. 80% z týchto sa odhaduje, že sú obeťami pašovania kvôli sexuálnemu zneužívaniu a Europol chce, aby pašovatelia to vidíme, že pašovatelia zneužívajú ten systém. Takže tu viaceré výzvy a počúvame od obetí, e, dokonca vieme aj také, ktoré sa stratili z tých e, úperných centier. Čo robíme momentálne je prepájanie tohto všetkého s ostatnými formami kriminality. Takisto máme uznesenie rezolúciu OSN, pokiaľ ide o riešenie týchto záležitostí v kontexte ďalších prejav kriminality. Musíme mať koncepčnú jasnosť, pokiaľ ide o pašovanie a prenášanie ľudí. To nie sú dve rovnaké veci Europol ako aj predseda nám povedali, že pašovanie je prioritou, pokiaľ ide o SOCTU 2017. Musíme vnímať pašovanie oddelené od prenášania, prevádzania ľudí, pretože to sú dve odlišné veci. A na záver sa pozrieme na to, čo povedal predrečník. Musíme sa zamýšľať aj nad tým, čo tu máme v kontexte týchto fenoménov je to, že ide o kriminálne skutky a pašovatelia na tom veľmi zarábajú. Je to nelegálne hospodárstvo v podstate, takže musíme sa sledovať na finančné toky. Ešte jedno cvičenie, nakoniec 11 tisíc žien a detí z Nigérie, 10 tisíc zneužití denne, 10 eur za zneužitie 350 eh, dní ročne vynásobte to 11 tisícmi obeťami. Takže to je iba ten vrchol toho ľadovca. Ďakujem. Gratia, senora. Ďakujem pekne za vašu prácu, za význam vašej práce, ako aj za vaše svedectvá, ktoré sú skutočne e, negatívne prekvapujúce. Teraz kolega z parlamentu z Írska, nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Berúc do úvahy solidaritu Európskej únie a očakávania občanov, som skutočne rád, že sa tu povedal, že nie všetci migranti sú teroristami a nie každý terorista je migrantom. História nás poučila už v minulosti, že väčšina teroristov sú vlastne z Európy. Avšak potom, čo sme si pozorovali ten systém, pokiaľ ide o spracúvanie príchodov migrantov do prístavov, nedá sa jednoducho povedať, že kto vla, koho vlastne prinášame do Európy. To sa nedá. Empiricky sa verifikovať nedá, že kto vlastne uh, je v, pri tých interviuách, pretože prichádzajú bez dokumentov. Dokumenty pravdepodobne im odňali e, pašovateľe alebo nemali vôbec takéto dokumenty. Pýtajú sa ich mená, môžu udať mená, aké chcú, môže udať akúkoľvek krajinu pôvodu, ako chcú. Ako náhle sú akceptovaní v systéme, tak sa podstate stávajú predmetom zodpovednosti členskej Európskej únie a policie. A tu vlastne to vymieňanie informácií sa stáva veľmi dôležitým, ale nemôžeme sledovať, odkiaľ pochádzajú. Takže ako zabezpečíme to, že tí, ktorí akceptujú týchto ľudí, dávajú ich do systému. Ja si uvedomujem, že väčšina z týchto ľudí jednoducho má veľké potreby, keď prichádzajú, utekajú pred chudobou, pred vojnou. Ja samozrejme nechcem znižovať ich možnosti prísť do nejakej bezpečnej krajiny, ale máme tu vážny problém a niekto niekde mi musí povedať, ako sa toho zhostíme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo Kungarkov, predseda Eulis, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Uh, good evening and... Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za možnosť byť členom tejto panelovej diskusie. Začnem tým, že poviem, že dnes v Európe čelíme dvojakej výzve. Musíme zostať otvorení, pretože viacero ľudí, stále viac ľudí prichádza hľadať ochranu a prácu a na druhej strane musíme zostať bezpeční a zabezpečiť európskym občanom dostatočnú mieru ochrany, dodržiavajúc aj základné hodnoty a práva, na ktorých bola vytvorená Európa. A v tomto kontexte si myslím, že najlepšou reakciou na tieto výzvy bude to, aby sme udržali si Schengen, pretože sloboda pohybu je jedným z najväčších výdobytkov Európskej únie doposiaľ a na to, aby sa to vôbec stalo realitou, musíme si uvedomiť, že dnes management migrácie a bezpečnosť vlastne závisia od informácií, od disponibility informácií a správnym, e, správnou distribúciou informácií. Takže v tomto duchu máme viacero úloh pred sebou. Na to, aby sme zvládli tie výzvy, ktoré tu máme dnes a zajtra pred sebou, musíme vynútiť tú informačnú výmenu na národnej a medzinárodnej úrovni. Interoperabilita by takisto mala byť implementovaná vo všetkých svojich aspektoch na to, aby sme mali efektívnejšie využívanie týchto systémov a musíme posilniť prácu v tejto oblasti, musíme posilniť toto, aby to všetko fungovalo skôr či ako neskôr a musíme urobiť aj všetko preto, aby sme dostali týmto migračným výzvam. Ajulíza je zaangažovaná v týchto eh, problémoch a eh, budeme naďalej sledovať možné riešenia, máme adekvátne zdroje k dispozícii a myslím, že budeme úspešne implementovať všetky dôležité aspekty, ktoré sa budú formou reakcie na tieto výzvy ďalej odvíjať. Ďakujem pekne. Muchas gracias, Krum. Ahora le doy la palabra a, a mi amigo. Es un placer. Teraz dostane slovo môj priateľ Mario Mauro. Som rád, že si tu medzi nami. Talianský senátor a je skutočne vynikajúci poslanec v Európskom parlamente, takisto aj minister obrany. Mauro, máš slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne. My už po tých e, realizovaných vyšetreniach e, nemáme žiadne pohyby, kde sa preukázali jednoducho jasné prepojenia medzi teroristickými organizáciami a obchodovaním s ľuďmi. Ide tu o preukázanú skutočnosť, poukázala na to aj prokurátora z Katánie, napríklad v roku 2013 sme mali 17 Egyptov, ktorí prepašovali ľudí, boli zatknutí a vôbec nemali v podstate žiadne škrupule, keď ich vypočúvali. Potom tu máme ešte Amisamiro, ktorý vlastne v Lampedúzi, do, prišiel do Lampedúzy a bol zodpovedný vlastne za atentát v Berlíne a takisto pred pár mesiacmi v Taliansku sme mali aj prípad eh, pašerákov alebo teroristov v Benátkach, ktorí chceli realizovať útoky. Takže ten, migrácia ako taká je komplexný fenomén a preto si uvedomujeme, že ak sa pozeráme na tie peňažné toky, tak vlastne sa nedostaneme iba eh, do teroristickým organizáciám, ale aj k kriminálnym organizáciám. Myslíme si, že ten návrh pána Koelia, ktorý tu bol úvodom objasnený, môže byť efektívnym nástrojom, pretože tu ide o kanál, kde napríklad prostredníctvom kontroly komunikácie môžeme bojovať proti terorizmu. Ďakujem pekne, Mária. A teraz zostane slovo predstaviteľ operácie Sofia. Nech sa páči, pán Fondini. Thank you, Mr. Chairman. was... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. My sme boli založené v roku 2014, kde chceme komplexne reagovať na tieto problémy a podporujeme aj riešenie situácie v Líbii. Náš operačný mandát je e, bojovať proti pašovaniu ľudí, chceme bojovať proti týmto sieťam a zničiť celý ten biznis týchto band pašeráckých. V súčasnosti môžeme povedať, že máme viacero úspešných prípadov za sebou a zadržali sme vyše 100 e, pašerákov, ktorí sa dostali do talianských úradov a do vezenia. Operácia Sofia zachránila zhruba 37 tisíc životov na mori. Avšak toto nie je jediný spôsob, ako sa e, snažíme e, nabúrať tie siete pašerákov. Naše kľúčové aktivity sú v zbieraní údajov, hodnotenie týchto údajov, reagovanie na to, ako môžeme e, prerušiť aktivity týchto pašeráckých band. Musíme riešiť aj to, ako organizovaný zločin vlastne v tejto kontexte zohráva svoju úlohu. Výmena informácie je kľúčová pre jednotlivé operácie a Malcká deklarácia zdôraznila ďalšie možnosti operácie a spolupráce medzi jednotlivými policajnými zložkami spolupráca medzi jednotlivými predmetnými grémiami môže zlepšiť našu prácu a snažíme sa posilniť naše spoločné snahy v tejto oblasti práve prostredníctvom výmeny informácií. Tak ako to povedal aj pán komisár King, výmena informácií musí byť kľúčová pre naše spoločné reakcie a nedávno napríklad aj dohoda eh, s jednou z podložkou NATO a je ďalším veľmi dôležitým krokom, kde môžeme e, rozpracovať ďalšie modely budúcej spolupráce na jednotlivých úrovniach. Istotne viete, že zhruba 81% všetkých migrantov, ktorí prechádzajú cez Stredozemné more, sú vlastne pašovaní cez Líbiu, kde zhruba 75% týchto ľudí sa dostáva na to more e, z regiónu, ktorý je veľký iba 35 kilometrov na pobreží. Takže musíme podporiť našich líbejských partnerov, aby realizovali účinnú kontrolu nad svojimi morskými hranicami a takýmto spôsobom sa zamedzilo nelegálnemu pašovaniu ľudí, aby sme mohli zachrániť životy. Operácia Sofia doposiaľ a e, poskytla možnosti školenia personálom. My sme jediná organizácia, ktorá prispieva takýmto spôsobom aj k e, riešenie tej situácie v spolupráci s OSN. Ďakujem veľmi pekne. Eh, muchas gracias a usted, señor Fondini. Ďakujem veľmi pekne, pán Fondini. A teraz eh, po mojom boku sedí pán minister zo Švedska eh, pre migráciu. Nech sa páči, pán Johansson, nech sa páči, máte slovo. A potom dostane slovo aj pani Anna Gomeš. Nech sa páči. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Thank you. The main reason why we need to... Hlavný z dôvodov, prečo sa musíme vysporiadať s otázkou vnútornej bezpečnosti v rámci konferencií o migrácii, je ten, že nie preto, že migranti by boli hrozbou, ale preto, že Niektoré z našich členských štátov nerobia dobrú prácu, pokiaľ ide o integráciu migrantov. A toto je dôvod, ktorý vysvetľuje aj veľa tých interných útokov, ktoré zažívame. Takisto úspory podporili sociálnu exkluziu, ako aj e, škrty, pokiaľ ide o bezpečnostné operácie. Takže bude tu veľká miera neoperatívnosti a ja súhlasím s tými všetkými, ktorí to tvrdia, ale nebudeme mať bezpečnostné zložky, ktoré budú sledovať tých, ktorí už sú označovaní ako podozriví v oblasti terorizmu, tak potom samozrejme je to celé zlé. Takisto policajné zložky členských štátov a kolegovia si ste uvedomili, že ak nebudeme investovať do bezpečných ciest pre migrantov a utečencov, tak vlastne budeme podporovať pašerovanie ľudí a vlastne tých uboho, ubožiakov dávame do rúk pašerákov. A pašeráci, ako to povedal Antonio Guterri, tí vlastne dávajú hráz celej migrácii. Tým, že budeme peni, platiť tieto zberné centra, tak vlastne, tak ako to tu povedal aj predstaviteľ OSN v Líbii, ktorý to tu povedal včera v parlamente, tak nielen, že spolupracujeme, pokiaľ ide o tie porušovania ľudských práv v týchto oblastiach, ale takisto neriešime tie prapričiny a tie prapričiny súvisia so všetkými tými politikami, ktoré vlastne podporujú pašerákov a nepodporujú občianskú spoločnosť napríklad v Afrike. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že skutočne musíme sledovať tie peňažné toky a musíme robiť lepšiu prácu my a pán komisár, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, že členské štáty si budú plniť svoje e, ciele, pokiaľ ide o boj proti financovaniu terorizmu. Oni to nerobia. Ďakujem. Muchas gracias, Ana, por defender, como siempre, tus ideas con... Ďakujem pekne za to, že obhajuješ svoje myšlienky tak jasne a tak angažovane. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo ďalší kolega z parlamentu z Grécka, Konstantino Karagonis. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pár takých sumar, sumarizujúcich pozorovaní, aby sme zistili, čo sa deje, pokiaľ ide teroristické útoky. Nejde ani o našu bezpečnosť, ale skôr o naše životy, ktoré sú ohrozované. Čo už tu bolo povedané, s tým súhlasím, veľa práce sa urobilo pokiaľ ide o nariadenia, usmernenia a nová charta pre bezpečnosť a takisto druhá generácia šengenského systému a takisto aj jednotlivé nové systémy, ktoré boli spustené. Ja si myslím, že to všetko je veľmi dôležité, sú to kľúčové kroky, avšak tá realita vyzerá následovne. Grécko je medzi štyrmi krajinami Európskej únie, ktoré majú najvyššiu mieru žiadateľov o azyl, takže v podstate niektoré členské štáty musia prestať vnímať tú situáciu takýmto zahaleným spôsobom alebo zatvárať oči pred tým, čo sa deje. Musia pochopiť, že európsky azylový systém a návratový systém musí začať fungovať aj v spolupráci s tretimi krajinami a krajinami pôvodu. Táto, toto bremeno musí byť zdieľané Európou ako celkom ani zo strany jednotlivých členských štátov na to, aby úrady v oblasti bezpečnosti, ako aj policia, mohli skutočne pracovať efektívnejším spôsobom. Takže potrebujeme tie recepčné primateľské hostiace centra v tretich krajinách, tam, kde vlastne sa tieto žiadosti o azyl budú realizovať v atmosfére bezpečnosti a takisto si to vyžaduje aj správnu formu monitoringu v tých jednotlivých vln. Ja súhlasím s tým, že potrebujeme interoperabilitu medzi jednotlivými bezpečnostnými agentúrami. Musíme zoskupovať tie informácie a pracovať na nich spoločne. To znamená, musí to byť taký zosúladený prístup, avšak bohužiaľ vo viacerých členských štátoch, ako aj v Grécku, nemáme zatiaľ nejakú kultúru spolupráce medzi policajnými orgánmi, bezpečnostnými orgánmi. Máme tu fragmentovaný systém, fragmentované agentúry, takže čo potrebujeme? Potrebujeme nový prístup, kde bude posilnená miera zamestnancov, aby sme sa mohli venovať tomuto vážnemu systému adekvátnym spôsobom. Ďakujem pekne a teraz poslední rečníci, pretože už ide k nám pán Tajany. Prv, ako prvý dostane slovo kolegyňa sport, kolega z portugalského parlamentu, pán Filipe, nech sa máči ako predposledný rečník. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, Bezpečnosť občanov Európskej únie to je rozhodujúci faktor a tiež je to jedno zo základných práv, ktoré by mali ručiť naše členské štáty a preto výmena informácií a spolupráca sú mimoriadne nevyhnutné. Migranti a utečenci však eh, by nemali byť eh, v rukách policie, nemali by sa vnímať ako zločinci ak e, sa povie, že sa chceme starať o bezpečnosť, neznamená to, že chceme stigmatizovať migrantov a utečencov. Xenofóbia a rasizmus, e, to sa musí pokiaľ možno potlačať ďalej. Záruka bezpečnosti, to by nemalo znamenať automaticky vytvorenie mm, príliš e, prísneho bezpečnostného štátu so všetkým, čo k tomu patrí. Európa musí prihliadať predovšetkým na ochranu práv svojich občanov a ich slobôd. E, to platí pre všetkých občanov bez ohľadu na ich e, národnosť či pôvod. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dostáva slovo Simon Kinkovský z Polského parlamentu. Nech sa páči. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początek pozostaje mi wyrazić żal. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je polutovanie hodné, že sme si veľmi trpezlivo vypočuli kázne pána Tajanyho, pána Junkera a nemali oni pre nás rovnako eh, čas, nemali čas na to, aby si vypočuli, čo ich chcú povedať eh, zástupcovia národných parlamentov, veď eh, v členských štátoch sa napokon rozhoduje o tejto politike konec koncov. Polsko vychádza zo zásady solidarity v ochrane externej šegenskej hranice. Je to najdlhšia šenská hranica v Európe, viac ako 1100 kilometrov. Minuli sme 25 miliónov eur e, ročne na to, aby sme túto hranicu chránili. Vybavenie je naozaj špičkovo moderné. 3200 ehm, ľudí e, má na starosti e, fyzickú ochranu tejto hranice. Prijali sme 1000, pardon, 118 tisíc ľudí pričom v roku 2016 319 ľudí malo nárok na azyl podľa ženevského dohovoru. A my sme sa rozhodli, že chceme e, uplatňovať platnú legislatívu. Tiež sme delegovali viac ako 400 e, príslušníkov e, našich zložiek, aby sme chránili šengenskú hranicu v Grécku a v Taliansku, ale nie sme ochotní podporiť systém relokácií, pretože to nevyrieši žiadne problémy iba to spôsobí dodatočné ťažkosti súvisiace s bezpečnosťou. Chceme pomáhať migrantom, ale nechceme eh, vychádzať len zo zásady solidarity tým, že spôsobíme ťažkosti vo fungovaní únie. Ďakujem pekne. Toto významné stretnutie zorganizoval eh, mimoriadne kvalifikovanie pán predseda Tajany a pán Tajany pozval aj zastupcov národných parlamentov. A to, čo uviedol vo svojom úvodnom slove, som považoval za veľmi primerané a výstižné. Que pasar al paso de las conclusiones. Tenemos que dar paso a las conclusiones. Eh, týmto teda končíme túto časť našho stretnutia a dostávame sa do záverečnej časti.